competenti autorità della Romania mi hanno comunicato le eh, orgány uh, eh, eh, Rumúnska mi, mi nahlásili náhradu uh, pani Koriny Kretu uh, od teda uh, z, od 1. novembra bude ju nahrádzať Emilian Pavel. V súvislosti s článkom 7 odsek 1 berieme na vedomie e, zvolenie pána Emiliana Pavela e, ktoré bude účinné od 1. novembra 2014 v súlade s článkom 3 odsek 2, e, pokiaľ nebude, nebudú jeho, jeho kompetencie preskúmané pokiaľ nebude e, nejako napadnuté toto jeho vymenovanie, e, bude teda e, sa považovať za poslanca Európskeho parlamentu, pokiaľ sa teda nezistí, že, je, že nemá žiadne funkcie, ktoré boli nekompatibilné s týmto mandátom. Vítam návštevníkov na tribúne z Kanady.